sa odzrkadlí v zápisnici súčasnej schôdze. Ak nemáme, e, nebudeme mať pripomienky e, k okamihu schválenia zápisnici, potom aj nové menovanie budeme považovať za schválené.